A warm welcome, uh, dear colleagues, uh, dear members. Vítam vás srdečne, drahí kolegyne, kolegovia, a poslanci z národných parlamentov, vážený pán komisár, vážený pán Smotanov, pán starosta Šahin, špeciálny spravodaj, sobitný spravodajca OSN, Filipi González Morales, ako aj pán minister Berner. Vítame bulharské predsedníctvo samozrejme, ale aj srdečne vítame všetkých ctených hostí a rečníkov. Srdečne vás teda vítame eh, v Európskom parlamente a osobitne na pôde výboru LIBE. Na výbore LIBE, ako viete, riešime niektoré veľmi ťažké a citlivé otázky v súčasnosti a toto je jedna z nich. Eh, medziparlamentné stretnutie výborov v otázkach migrácie, právne cesty pre migráciu a integráciu. Želáme si, aby prebehla taký plodná výmena názorov s vami. Takže ešte raz vám ďakujem za vašu prítomnosť. Som rád, že môžem konštatovať, že je tu dnes 39 eh, členov parlamentu z národných zhromaždení zo 16 rôznych členských krajín a jedna krajina Európskej hospodárskeho, Európskeho hospodárskeho priestoru, čo jasne naznačuje záujem o dnešnú tému. Takisto máme tú výsadu privítať dnes dve skupiny návštevníkov z Gambie a z Turecka. Verím, že výmena medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, pokiaľ ide o právne cesty ohľadom integrácie v súvislosti s Európskou agendou pre migráciu, je vec veľmi aktuálna a citlivá. Zdá sa, že tieto dve veci, tieto dva okruhy sú predmetom politickej aj verejnej diskusie v viacerých členských štátoch. Ako vieme, európske inštitúcie úslovne pracujú na týchto veciach, ale nedávalo by to zmysel, pokiaľ by sme si to neujasnili hĺbkovo a pokiaľ by sme nediskutovali o týchto záležitostiach s členskými štátmi. Dnešné medziparlamentné stretnutie je jedinečnou príležitosťou poslancov z národných parlamentov a europoslancov vymeniť si navzájom názory so zahrnutím aj orgánov, agentúr, medzivládnych organizácií, takisto predstaviteľ akademickej obce a think tankov. Spolu môžeme bilancovať, akým spôsobom EU reaguje na súčasnú výzvu v oblasti migrácie, tak ako bola pôvodne nastavená v roku 2015 Európskou komisiou v rámci jej agendy pre migráciu. Z tohto dôvodu som veľmi rád, že tu dnes máme aj komisára Avramopulosa. Toto vychádzalo, kolegovia a kolegyne, z tzv. štyroch pilierov, ako lepšie riadiť eh, migráciu a bola to agenda pre EÚ, ktorá zahrňala aj návrhy, ako riešiť e, nezákonnú migráciu, ako posilniť spoločné riadenie hraníc, ako posilniť e, azylovú politiku, ako spustiť novú politiku vo veci e, legálnej zákonnej migrácie. To boli veľké výzvy, ale čo sme v praxi nakoniec dosiahli, o tom budeme diskutovať práve dnes. Pokiaľ ide Európsky parlament a konkrétne tu v rámci výboru LIBE, prijal komplexné stanovisko e, vo svojom uznesení v apríli 2016, pokiaľ ide o situáciu v stredozemnom, oblasti Stredozemného mora a potreby holistickej politiky, pokiaľ ide o migráciu. EU by nemalo zabudnúť ani na dlhodobý výhľad, pokiaľ ide o migráciu, konkrétne pokiaľ ide o potreby migrácie na našom kontinente vzhľadom na stárnúcu demografickú alebo demografiu a konkurenciu od iných e, hospodárskych veľmocí Samozrejme, toto by nemalo brániť v nevyhnutnosti e, vytvárať isté právne, čisté, dobré cesty, pokiaľ ide o migráciu a pokiaľ ide o uľahčenie tej dôležitej integrácie, o ktorej všetci hovoríme, aby sme dokázali e, riadiť e, ľudskú mobilitu udržateľným spôsobom. Toto uznesenie, kolegyne, kolegovia, ešte stále je kompasom pre Európsky parlament, pokiaľ ide o súčasné rokovanie o reforme európskeho, spoločného európskeho azylového systému a konkrétne je to aj pre nás dnes e, mimoriadne zaujímavé, pokiaľ ide o návrh e, revízie režimu modrej karty. To je vec, ako viete, ktorá našla značnú podporu tu v parlamente a bolo to podporené aj na úrovni e, komisie. Je to však príklad oblasti, kde máme značné problémy v samotných členských štátoch. A to myslím si, že je symbolické a symptomatické, pokiaľ ide o to, ako nedokážeme zabezpečiť pokrok a ako nedokážeme zabezpečiť také právne, právne schodné cesty pre migráciu. Otázka je, či agenda EÚ pre migráciu naplnila tie ciele, pokiaľ ide o právne cesty a lepšiu integráciu migrantov na prospech tak migrantov, ako aj hostiteľských krajín. Čo je s tou otázkou eh, tzv. tých skutočných eh, spôsobov, ako zabezpečiť dobrú migráciu, o ktorých tak hovoríme? Kde sa nachádza nová politika pre zákonnú migráciu, legálnu Podporuje teraz EU lepšie opatrenia pre, migra- pre integráciu na úrovni členských štátov. Uvidíme, či budeme schopní zodpovedať tieto otázky. E, je mi potešením otvoriť e, túto, toto medziparlamentné vypočutie s pánom Smetanovom, kolegom z Euro- bulharského parlamentu a pán pardon, Cvetanov, e, predseda výboru pre vnútorné záležitosti a verejný poriadok. A je mi potešením, že ho teraz môžem vyzvať sem hore, aby sa prihovoril prítomným. Nech sa páči, pán Cvetano, ďakujem aj za prítomnosť. E, ďakujem pekne, e, vážený pán komisár, pán predseda Morajs, pán predseda výboru LIBE, drahé účastníčky, účastníci na dnešnom ICM stretnutí. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za úsilie, ktoré vy nakladáte na to, aby sme situáciu v EÚ dostali naspäť do normálu, pokiaľ ide o migráciu. Spomeniete si, čo sa stalo v Európe po udalostiach z roku 2011, po arabskej jari, následne e, vojne v Sýrii. Spomeniete si na rok 2015 a na tie migračné toky, ktorých sme boli svetkami po roku 2015. Rád by som vám povedal, že je veľmi e, dôležité, aby dva roky potom, čo sme schválili dokument o politike pre migráciu, čo sa udialo 30. mája 2015, ako dôležitá je skutočnosť, že v tejto chvíli diskutujeme o celoeurópskych opatreniach e, za účelom riešenia otázky migrácie. Chcel by som podporiť to, čo povedal pán predseda Moraes. Teraz je najdôležitejšie nájsť nejakú možnosť, ako vytvoriť právne schodné cesty. Musíme byť schopní zadefinovať správne riešenia našich problémov a takisto musíme obmedziť e, nelegálnu migráciu, lebo určite si spomeniete, čo sa stalo krajinám, ktoré sú na tej frontovej linii, tak povediac e, Grécko, Bulharsko, iné členské štáty Mnohé z nich, respektíve väčšina, e, musela znášať veľkú ťarchu, ktorá padla práve na nich. E, dovolte mi podeliť sa s vami o tie opatrenia, ktoré sme prijímali za posledných niekoľko rokov na to, aby sme zabezpečili pracovný dobrý dialog s Tureckom, pretože viete, že Turecko prispieva k obmedzovaniu tokov nelegálnej migrácie. Bulharsko a Grécko tiež robia maximum preto, aby zabezpečili vonkajšie hranice EÚ. Teraz predpokladáme, že bude pokračovať práca na iných legislatívnych spisoch a agendách, konkrétne návrhy riešenia právnych, či správnej cesty právneho spôsobu pre migráciu. Takisto spomínal pán predseda Moraes e, otázku modrej karty. Táto agenda spolu s ostatnými nám dá možnosť prilákať e, vysoko kvalifikovaných pracovníkov e, v Európe, tí, ktorí prinesú pridanú hodnotu pre Európu a to nám pomôže bojovať proti všetkému populizmu, ktorý v súčasnosti zažívame, pretože vidíte, že populizmu sa darí a prekvita tam, kde sú tie toky nelegálnej migrácie najväčšie. Chcem sa poďakovať aj pánovi Avramopulosovi za jeho záväzok vo všetkých oblastiach migračnej politiky. Jeho úloha je veľmi dôležitá. Naše národné parlamenty už vedia, že pán Avramopulos eh, je pripravený a ochotný prísť do príslušných členských štátov a diskutovať s ich parlamentami, ako postupovať a aké politiky prijať na to, aby boli vytvorené dostatočné možnosti pre legálnu migráciu, ktorá zabezpečí mier a prosperitu pre EU. Je veľmi dôležité sústrediť sa na readmisné dohody, pretože to podporí tú preventívnu stránku a pomôže to obmedziť tie migračné toky, ktoré sú neželané. Tu mám na mysli tie toky, ktoré využívajú práve obchodníci, pašo, teda obchodníci pre, s ľuďmi, tí, ktorí zarábajú veľa peňazí, prevádzači. Čo ešte doplniť z mojej strany? Možno pár slov ohľadom toho parlamentného rozmeru diskusie. Dúfam, že spolu s pánom Morajsom, ako aj spolu s vami všetkými, sa nám podarí prediskutovať všetky aspekty migrácie e, v Sofii o mesiac, plus minus. Som presvedčený, že spoločne môžeme byť oveľa silnejší a chcel by som sa poďakovať pánovi Morajsovi za to, že vytvoril eh, nevyhnutnú atmosféru a podmienky na takýto dialog, pretože jeho úsilie vždy pomáha zjednotiť nás všetkých. Viete, že migrácia a veci, ktoré robíme na riešenie problému nelegálnej migrácie, že to bude jedna z najdôležitejších tém pred ďalšími europarlamentnými voľbami v roku 2019. Toľko, pán predseda, z mojej strany. A ja dúfam, že všetky zastúpené parlamenty budú sa aktívne zúčastňovať aj všetkých budúcich podujatí o, migrácii a že takisto sa aktívne zúčastnia aj diskusie rôznych e, spisov, smernici o modrej karte a tak ďalej a tak ďalej rôznych aktov, pretože musíme integrovať všetkých tých eh, príslušníkov tretich krajín, ktorí už sú v EU. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Svetanov. A mal by som pripomenúť, že tá diskusia sa deje pred Radou pre vnútro a spravodlivosť, ktorá bude v Sofii, v Bulharsku tento týždeň a ktorá bude potom eh, diskutovať o týchto záležitostiach na úrovni ministrov na začiatok eh, bulharského predsedníctva. Začíname prvú sekciu, ktorá sa bude zaoberať možnosťami legálnej migrácie a integrácie v rámci nášho vypočutia. A v tomto kontexte ehm, je mi naozaj cťou privítať e, rečníkov v rámci tejto prvej sekcie, pán komisár Avramopoulos, ktorý zahájí prvú časť. E, musím e, upresniť, že 9.45 musí už byť preč, kde sa má pripojiť k ostatným komisárom v rámci stretnutia kolegia, ktoré je naplánované dnes. Pán Bernard, námestník ministra vnútra, ktorý zastupuje bulharské predsedníctvo rady, pán Filipi González Morales, osobitný spravodajca Organizácie spojených národov pre ľudské práva migrantov a Fatma Šahin, starostka mesta Gažentep, ktorá nám predstaví tému z jej pohľadu. Skôr ako dostanú slovo, rád by som povedal pár organizačných pripomienok ohľadom dnešnej diskusie a ako vám môžeme dať priestor vystúpiť počas rozpravy. Slovo budeme dávať dvom predstaviteľom Národného parlamentu a jednému europoslancovi na striedačku, až pokiaľ nevyčerpáme e, rečnícky zoznam. Viem, že to znie komplikovane, ale ubezpečujem vás, že to bude v poriadku. Poslanci národných parlamentov, ktorí chcú vystúpiť, tak ich láskavo prosím, aby vyplnili formulár e, na vystúpenie, ktorý je pri vstupe do miestnosti, ktorým dajú zriadenci sú tam tieto formuláre. Ak ste tak nespravili, tak prosím, e, jednoducho len vyplňte jeden z týchto formulárov a odovzdajte ich zriadencom. Zoznam rečníkov bude potom vytvorený na základe týchto vyplnených formulárov a ja dúfam, že všetci z vás, ktorí chcete vystúpiť, dostanú príležitosť, dostanete príležitosť. A týmto upresnením ohľadom organizačných záležitostí e, rád dostávam slovo komisárovi Avramopoulosovi, aby spustil našu dôležitú diskusiu. Nech sa páči, pán komisár. Thank you, Claude. Uh, good morning, everybody. Uh, uh, dear colleagues. Ďakujem pekne, Claude. Dobrý deň, kolegovia. Vážený pán minister, vážení poslanci, teší ma, že môžem tu dnes s vami hovoriť na tomto veľmi dôležitom stretnutí v Európskom parlamente a ďakujem Claude za pozvanie Je to teda medziparlamentné stretnutie, pokiaľ ide o legálne formy a integráciu. Keď sú časy migračnej krízy a utečenskej krízy, samozrejme, e, uistujem vás, že nie je ľahké hovoriť o legálnej migrácii a integrácii. Ale nesmieme si dovoliť podceňovať tieto témy. Možno neznejú urgentne, možno to nie sú priority, ale v budúcnosti to budú priority, pokiaľ nebudeme e, dávať primeraný pozor už teraz a nebudeme okamžite konať. A práve preto táto konferencia e, s účasťou všetkých vás e, tu z celej Európy je nielen e, časovo veľmi vhodná, ale takisto ukazuje, že máme e, na našej strane ten povedzme, dynamický moment, aj politickú podporu, aj zodpovednosť, aby sme hovorili o legálnej migrácii a integrácii. Investovanie do legálnej migrácie a integrácie nie je charita. Je to otázka sociálnej súdržnosti, je to otázka stability, je to otázka hospodárstva. musíme byť e, inteligentní, pokiaľ ide o posilnenie integračných politík v Európe. Je na čase prejsť e, zo systému manažovania krízy na systém dlhodobého prístupu k riadeniu migrácie. Chceme zabezpečiť legálne postupy, ktoré podporujú integráciu migrantov do našich e, spoločností, a to je základ e, takéhoto dlhodobého štruktúralného e, prístupu. Zároveň je dôležité rozlišovať medzi rôznymi legálnymi postupmi, čo aj dnes sa bude robiť, pretože ľudia sem môžu do Európy prísť legálne e, z rôznych dôvodov. Otázka preto je, akým spôsobom my budeme riadiť a regulovať tieto rôzne legálne postupy. Nedávna utečenská kríza ukázala, že nemôžeme naďalej e, mať situáciu, kde ľudia e, ohrozujú svoje vlastné životy tým, že sa vyberajú na nebezpečné cesty, či pomory alebo posuši, keď v skutočnosti to, čo potrebujú, e, je ochrana. Presídlenie musí byť e, preferovaným spôsobom poskytovania e, legálnych fóriem migrácie utečencom. Od roku 2015, a všetci si veľmi dobre pamätáme na situáciu v tom e, čase, vtedy naozaj Európa bola zaskočená a nevedela, ako túto situáciu vyriešiť a platí to aj pre členské štáty, tak od toho času sme mali dve úspešné e, schémy e, úspešné schémy presídlenia, ktoré pomohli 26 tisícom utečencom nájsť e, útočisko v členských štátoch EÚ. Tieto schémy sa teraz skončia a komisia spúšťa nové, no, nové schémy alebo novú schému presídlenia v septembri 2017 pre minimálne 50 tisíc mimoriadne zraniteľných e, e, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a majú byť e, do oktobra 2019 prijaté do krajín EÚ. Dostali sme 40 tisíc prísľubov zo strany 19 členských štátov EÚ. Komisia poskytne 500 miliónov eur členským štátom, pokiaľ ide o snahu takéhoto presídlenia na najbližšie roky 10 tisíc os- 10 eur na osobu z rozpočtu EÚ. A takisto navrhujeme stály rámec presídlenia v rámci EÚ, aby sme koordinovali európske snahy z hľadiska dlhodobého a vytvorili unifikovaný e, postup a spoločné kritéria. Toto je veľmi e, dôležitá súčasť reformy našho, našho spoločného európskeho azylového systému. Táto reforma takisto vytvorí harmonizované pravidla, ako uľahčiť napríklad socioekonomickú integráciu utečencov. A bez e, dohody vo téme Dublinu a bez solidarity nemôžeme mať štruktúrálnu politiku e, migračnú politiku, ktorá bola trvalo udržateľná z hľadiska dlhodobého. Budem sa veľmi snažiť v spolupráci s bulharským predsedníctvom a členmi tohto e, e, parlamentu dosiahnuť do júna celkovú dohodu. A chcem e, naozaj pochváliť bulharskú vládu, že si túto tému zobral na plece a na plecia a bude sa aj venovať. Zároveň vieme, že viac ako 60 miliónov ľudí na svete sú mimo svojich domov E, domovov a viac ako 250 miliónov ďalších sa takisto sú na ceste, tak povediac. A už som povedal, že v čase e, ľudskej mobility, tak to budú e, historici naše storočie vnímať v budúcnosti. Proste v tomto období sa teraz nachádzame. Musíme lepšie riešiť a manažovať mobilitu. Všetci vieme, že Európa bude do budúcna potrebovať migrantov, pretože starne ako kontinent a my naďalej budeme investovať e, do našej pracovnej sily, ktorú už máme. Zároveň musíme ale uznať jednoduchú skutočnosť, to síce, že e, Európa bude musieť e, priťahovať ľudí aj zo zahraničia, aby sme podporili náš hospodársky rast a našu konkurencieschopnosť. A preto komisia v roku 2016 navrhla posilnenie programu Európskej modrej karty. väčšie alebo čas väčšie nedostatky, pokiaľ ide o zručnosti a e, prac, e, pracovnú silu v Európe, to jasne hovorí o tom, že treba zvýšiť atraktívnosť únie a členských štátov únie, pokiaľ ide o zručných alebo zručných, vysoko, vysoko kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Pokiaľ ide o súčasný počet e, európskych modrých kariet a týchto teda povolení pre vysoko kvalifikovaných zamestnancov EÚ, tie sú e, momentálne nižšie v porovnaní s inými našimi, povedzme, rivalmi, ako sú napríklad USA, Austrália alebo Kanada. Revízia chce tieto nedostatky e, riešiť tým, že schéma bude atraktívnejšia a zároveň sa zlepšia práva, ktoré súvisia s touto schémou. My nechceme hovoriť členským štátom e, koľka tých e, z, e, vysoko kvalifikovaných migrantov majú prijať, pretože to, e, na to nemáme právo a takisto nechceme hovoriť ani zamestnám, e, zamestnávateľov alebo trhom práce, koľko zahraničných e, pracovníkov budú potrebovať. To nie je naša úloha, ale chceme, aby celkový systém bol atraktívnejší, aby bol flexibilnejší, aby bol mobilnejší. E, ja si cením e, podporu Európskeho parlamentu a najmä veľmi e, dobrého priateľa Klóda, pokiaľ ide o e, túto tému. A naozaj dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis, ktorý bude ambiciozný, a to do júna, a rátam s tým, že bulharské predsedníctvo nám v tejto veci pomôže. Legálna migrácia, tá sa netýka iba vysoko kvalifikovaných zamestnancov a preto sme e, spustili aj tzv. fitness check, pokiaľ ide o legislatívu EÚ v oblasti legálnej migrácie, ktorú e, sme konzultovali, alebo spustili sme k tomu konzultáciu a koncom tohto roka e, tento proces e, dobehne a veľmi ma teší, že aktéry majú veľký záujem o túto tému. Momentálne analýzujeme feedback, ktorý dostávame k tejto téme a chceme povedať, že legálna migrácia je takisto dôležitou súčasťou našich vzťahov s tretími krajinami, pokiaľ ide o riadenie e, migrácie. Preto momentálne pracujeme s členskými štátmi e, na tom, aby sme pripravili konkrétne pilotné projekty, pokiaľ ide o takúto legálnu migráciu s vybranými tretími štátmi. A posledná vec, e, dôležitá téma, častokrát taká zanedbávaná téma, o ktorej dnes budeme tiež hovoriť e, v súvislosti s migráciou, sú, je sociálna a ekonomická integrácia všetkých ľudí, ktorí majú právo v Európe e, zostať. To je veľmi dôležitá vec, pokiaľ ide o budúcu koheznosť našich spoločností. Naše migračné a azylové politiky budú úspešné iba vtedy, ak integrácia migrantov je v konečnom sledku úspešná ale potrebujeme taký celospoločenský prístup k tejto otázke a preto sme napríklad e, do toho zaangažovali aj súkromný sektor a sociálno-ekonomických partnerov, aby e, sa zúčastnili na rôznych iniciatívach, napríklad zamestnávateľia spolu pre migráciu e, alebo partnerstvo pre migráciu a tak ďalej. Dámy a páni, vážení kolegovia, rozhodne máme tu teraz isté okno príležitosti, kde už e, nie sme v situácii, v ktorej sme boli pred dvoma rokmi. Situácia sa stabilizovala, je pod kontrolou, aj keď samozrejme treba vždy e, byť pripravený aj na zmeny. A momentálne sa musíme pozrieť smerom do budúcna, byť inteligentný, byť ambiciózny, a pripraviť takú migračnú politiku, ktorá bude nám dobre slúžiť aj do budúcna. Silná legálna migrácia a integrácia a snahy v týchto oblastiach sú absolútnym základom e, toho celkového obrazu do budúcna. Ďakujem, že som tu dnes mohol vystúpiť, že som o tom e, s vami mohol diskutovať a prajem vám úspešnú rozpravu, plodnú rozpravu a dúfam, že môžem rátať s vašou podporou do budúcna. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Ďakujem. Pán komisár, chápem, že idete na stretnutie kolegy, ale určite budeme v kontakte a určite vám povedia, čo k tomu eh, hovorili poslanci národných parlamentov, aj naši poslanci Európskeho parlamentu. A teraz bude hovoriť kolegovia pán Berner ktorý zastupuje ministra vnútra, e, zastupuje tu bulharské predsedníctvo. A chcem povedať, že tých nadchádzajúcich 6 mesiacov bude veľkou výzvou. Máme tu ten najväčší počet e, spisov, aký sme kedy mali v tomto výbore. Skutočne v e, 40 spisov, ktoré sa týka tejto oblasti, spadajú do našej kompetencie. Takže vás tu vítam. Ďakujem pánu Svetanovovi za jeho úvod a už sa teším na pripomienke všetkých ostatných. Ďakujem. Pán Morajš, pán Svetanov, vážený pán komisár Avramopoulos, poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem za pozvanie na eh, medziparlamentné stretnutie výboru LIBE v Európskom parlamente s národnými parlamentami. Je pre mňa skutočne cťou a potešením zastupovať polárske predsedníctvo Rady Európskej únie. V nedávnych e, rokoch otázka migrácie a potreba účinného riadenia jeho rôznych aspektov, taktiež riadenia migračných procesov, boli kľúčovou otázkou na agende Európskej únie a situácia v posledných rokoch jasne ukázala, že tu máme e, komplexné aspekty, ktoré si žiadajú e, jasné kroky zo strany EÚ, čo týka irregulárnej, e, nelegálnej migrácie, azylovej politike spolupráce s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami. Bulharské predsedníctvo je odhodlané naďalej konsolidovať toto naše úsilie v tejto oblasti a prajeme si uplatniť holistický prístup k, mene, k riadeniu migrácie, vrátane rôznych interných a externých rozmerov a chceme eh, komplexnú a vyváženú migračnú politiku. V tomto kontexte budeme naďalej pracovať a postupne sa budeme sústreďovať menej na riadenie migračnej krízy a viac na komplexný a dlhodobý prístup, aby sme e, neregulárnu migráciu zmenili na predvídateľnú a aby sme mali e, riadne legálne cesty do EÚ pre migrantov. EÚ by mala vyslať jasné posolstvo vonkajšiemu svetu a nemali by sme umožniť nelegálne prebývajúcim e, občanom tretich krajín pobýva na našom území, ale zároveň by sme mali vytvoriť legálne cesty do EÚ, tak ako sú stanovené v európskych migračných politikách. V priebehu bulharského predsedníctva budeme naďalej vyvíjať úsilie, aby sme našli eh, dlhodobé a trvalé a komplexné riešenia, ktoré budú pr prínosné pre všetkých. Musíme nájsť spoločnú reakciu na výzvy, ktorým čelia členské štáty EÚ, ako napríklad starnúca populácia, nedostatok pracovnej síly. Toto je možné len pokiaľ budeme e, riadne zvládať migračné toky a taktiež by to malo ísť ruka v ruke s e, národným úsilím zlepšiť zručnosť, kvalifikovanosť našich občanov a taktiež je treba bojovať proti prekážkam na pracovnom trhu v členských štátoch. V tomto kontexte sa nám podarí snať dohodnúť ohľadom kontroverzných otázok medzi spoluzakondárcami, taktiež na smernici o modrej karte. A budeme sa snažiť, aby sme našli spoločnú víziu ohľadom toho, ako zlepšiť atraktivitu EÚ pre vysoko kvalifikovaných občanov tretich krajín, ako zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ na svetovom pracovnom trhu a ako môžeme poskytnúť dobré podmienky občanom tretich krajín, tak aby im bola umožnená lepšia mobilita, pokiaľ by si želali zotrvať v EÚ. Máme súčasne nástroje v tejto oblasti, napríklad e, poskytovanie víz sezónnym pracovníkom, študentom, vedeckým pracovníkom. A tieto by mali slúžiť na to, aby k nám pritiahli ľudí s príslušnými zručnosťami a kvalifikáciou a mali by slúžiť aj špecifickým potrebám členských štátov. Taktiež chceme naďalej reformovať európsky azylový systém, pracovať na regulácii vytvorení európskeho, európskej e, pre, símy, e, schémy presidlovania, lebo si myslím, že EÚ by mala byť otvorená pre tých, ktorí potrebujú ochranu a taktiež by sme mali eh, dodržiavať práva dôstojnosť týchto osôb. Potrebujeme podporovať komunitárne schémy pre osoby, ktoré potrebujú ochranu. Malo by to prebiehať na dobrovoľnej báze medzi členskými štátmi. Mali by byť vytvorené národné eh, plány pre presídlovanie. Taktiež je potrebné zaručiť bezpečnosť v EÚ. Mali by sme zaviesť príslušné opatrenia proti zneužívaniu práv a záruk, ktoré poskytuje Európska únia. Musíme sa pozrieť na to, do akej miery mechanizmy schválené v roku 2007 na zvládanie vízie v oblasti migrácie budú schopné priniesť špecifické výsledky. Tu hovorím o vízových mechanizmoch, o mechanizme e, pozastavenia, ktorý EÚ umožňuje dočasné pozastavenie bezvízového styku v prípade krajín, ktoré by mohli predstavovať riziko v migračnom a bezpečnostnom kontexte. A taktiež chcem obrať vašu pozornosť k systému ETIAS. Tam sme zaznamenali pokrok a už postupne dokončujeme tento spis. Takže sa budeme snažiť nastoliť rovnováhu medzi bezvízovým stykom a taktiež sprostredkovaním víz. Je treba prispôsobiť našu vízovú politiku moderným výzvam. No a v tomto zmysle už čakáme na návrhy komisie ohľadom lepšej harmonizácie vízovej politiky a sme pripravení začať pracovať na zmenách vízového kódexu a taktiež e, nariadenia o vízach. Budeme sa snažiť zlepšiť riadenie migrácie, taktiež posilniť kontroly na externých hraniciach EÚ a v rámci našho predsedníctva budeme pracovať na podstate globálnych zmluv ohľadom migrantov a utečencov. Sme si vedomí svojej úlohy a chceme podporiť obehovú migráciu prostredníctvom politík, ktoré taktiež podporujú zručnosti a rozvojenie kvalifikácií v krajinách pôvodu a taktiež zaintegrovanie na pracovný trh tých, ktorí sa vrátia z Európskej únie. Pod, chceme podporovať taktiež tranzitné krajiny, krajiny pôvodu. No a myslíme si, že je treba venovať pozornosť príčinám migrácie a toto v rámci agendy udržateľného rozvoja do roku 2020. Spolupráca s tretimi krajinami je integrálnou súčasťou holistického prístupu, no ako predsedníctvo budeme úzko spolupracovať v rámci konštruktívneho dialógu s tranzitnými krajinami, s krajinami pôvodu. Budeme podporovať využívanie dostupných nástrojov v rámci akčného plánu z Valety, a taktiež Európskeho partnerstva a taktiež v rámci špecifických partnerstiev s jednotlivými tretími krajinami, tak aby sme naplno využili dostupný potenciál. Myslíme si, že spolupráca s tretími krajinami na základe e, partnerských rámcov by mala zlepšiť našu kapacitu lepšieho riadenia migrácie a taktiež by nám malo ísť o to, aby to bolo všetko prínosné pre Európsku úniu a pre jej regióny, ktoré sú veľmi zasiahnuté chudobou. A takýmto spôsobom musíme sa snažiť riešiť príčiny migrácie. EU by mala taktiež ponúknuť nové migračné e, kanály pre krajiny, ktoré sú pripravené prehlbiť spoluprácu s EÚ. Mali by byť schopné vytvoriť kapacity pre riadenie migrácie a tak tiež by sme mali vyvinúť úsilie a pomáhať strategicky dôležitým regiónom pre EÚ a pomáhať regiónom, ktoré vytvárajú migračné toky. Čo sa týka pilotných projektov legálnej migrácie, tak toto je nová iniciatíva, ktorá má pomôcť prístupu e, do Európskej únie prostredníctvom legálnej migrácie a Veríme, že to prispie k lepšej spolupráci s tretími krajinami ohľadom legálneho prístupu. Toto taktiež zlepší situáciu na pracovnom trhu v EÚ a zniží to mieru ilegálnej imigrácie. Bulharské predsedníctvo podporí akokoľvek iniciatívu, ktorá prispeje k rozvoju nových legálnych ciest do Európskej únie ako alternatívy k nelegálnemu prekračovaniu európskych hraníc. A výzvam a problémom, ťažkostiam, ktoré toto prináša. Veríme, že je treba rozvíjať eh, našu migračnú politiku a predovšetkým eh, legálne cesty do Európskej únie. Veríme, že toto zniží mieru nelegálnej migrácie a že sa dostaneme, že dostaneme pod kontrolu migračné e, toky. A veríme, že sa nám podarí OSN pre ľudské práva migrantov. Pekne vás tu. V prebehu môjho, trvania môjho mandátu, nastúpil som do radu minulý rok v augustu, posilním eh, ľudské práva migrantov. Toto je skupina, ktorá je často charakterizovaná zraniteľnosťou. Migrácia nemôže byť považovaná za problém a ani migranti nemôžu byť považovaní za problém. Niečo iné, to sú problémy, ktoré môžu vzniknúť ako výsledok neprimeranej politiky zo strany e, štátov. Takže otázka je, ako sa štáty e, členské vždy postavia k migrácii. Migrácia vždy existovala, vždy bude existovať, je e, prirodzené a ľudské hľadať lepšiu príležitosť pre našu rodinu a pre nás samotných. A mnohé faktory ovplyvňujú rozhodnutia migrantov ohľadom toho, kedy, kam a ako chcú migrovať. Hlavné faktory sú chudoba, násil, diskriminácia a zlá vláda. A taktiež hlavné faktory, ktoré priťahujú, e, sú e, zlučovanie rodín a taktiež e, potreby pracovného trhu. Migranti väčšinou idú tam, kde sa môžu dobre integrovať a mať, zaistiť dobrú budúcnosť svojim deťom a verejné diskusie ohľadom týchto faktorov sú e, však plitké a často tvrdia, že migranti kradnú pracovné miesta. Dámy a páni, e, globálny sever, alebo severné diskusie ohľadom týchto faktorov sú e, však plitké a často tvrdia, že migranti kradnú pracovné miesta. Dámy a páni, e, globálny sever, alebo severné krajiny, môže to byť polnohospodárstvo, e, stavebný sektor, e, gastronómia, starostlivosť, rybolov alebo ťažba, často títo migranti čelia násiliu. Tento e, poskytne príležitosť sa usadiť v krajine, kde budú môcť žiť lepšie aj ich rodina v budúcnosti. Migranti často robia špinavé a nebezpečné e, práce v hospodárstvách e, severnej pologule. Demografické zmeny a starnúca populácia v európskych krajinách by mala viesť k zmene. Si zaslúžia ochranu a migrantami, ktorí si nezaslúžia nič, tak toto nie je ehm, správne. Migranti si všetci zaslúžia e, lepšie cesty, aby mohli lepšie migrovať a mohli mať regulované pracovné podmienky, tak by mohli užívať všetky svoje ľudské práva. Keď štáty často e, neriešia dôvody, prečo jednotlivci sa chcú odsťahovať z krajiny pôvodu a prečo ich zamestnávateľia v krajinách, cieľových krajinách chcú zamestnať. Takto tzv. migračná kríza je krízou politické vôle lebo obmedzovať migračné toky je súčasťou problému, to nie je riešenie. A pri uznávaní štatútu alebo pri zlučovaní rodiny toto len navyšuje mieru e, utrpenia a traumatizáciu a tým znižuje e, šance úspešnej integrácie do budúcnosti. Môj predchodca a ja sme analyzovali migračné politiky EÚ a taktiež sme vyjadrili opakovane obavy ohľadom napríklad dohody medzi EÚ a Tureckom alebo ohľadom dohody s Líbiou, keďže EÚ tu možno porušuje e, medzinárodné štandardy ľudských práv, vytvára veľkú mieru utrpenia na externých hraniciach. No a utrpenie mnohých je v podstate systémo, symptómom systematického zly, e, e, lepšie, bezpečnejšie politiky mobility a tým pádom štáty by sa dostali do lepšej situácie, mohli by lepšie reagovať na... Dámy a páni, migrácia podporuje rozvoj a prosperitu, imigrácia má pozitívny dopad na E, vytváranie pracovných miest a investície. Migranti prispievajú štúdie, prezentovať fakty a politiky, e, ktoré podporia diverzitu a taktiež inklúziu e, migrantov, aby sa zlepšila ich integrácia. Mať dobré migračné politiky, ktoré zaistia mobilitu migrantov a poskytnú štátom kontrolu na hraniciach, ktorú potrebujú, aby sa zvania dočasnej ochrany, zlučovania rodín, študentských víz a tak ďalej. Štáty musia, migranti nechcú byť bez dokumentov alebo používať služby pašerákov, ale sú k tomu nútení, pretože nemajú e, prístupné e, legálne a bezpečné e, možnosti radšej by zaplatili vízovému e, úradníkovi, než sa nechať vykoristovať pašerákom. Taktiež by sa e, mohli prispôsobiť požiadavkám členských štátov ohľadom e, legálnej mobility, pokiaľ by to všetko prebehlo v nejakej rozumnej lehote, mohli by predložiť oficiálne dokumenty, cestovné dokumenty a radšej by toto robili, než by sa vydali na nebezpečnú cestu na lodi Celkovým cieľom, čo sa týka zvládania mobility pre väčšinu migrantov, je využívať e, legálne cesty e, do e, cieľových krajín a tým pádom by sa znížil aj trh pre pašerákov. Štáty musia uznať a riešiť faktory, ktoré priťahujú úrovni a mali by poskytnúť legálne cesty do EÚ, aby sa naplnil tento dopyt. A pokiaľ legálne cesty do Európskej únie e, nereflektujú riadne na potreby pracovného trhu, tak migranti e, budú väčšinou bez dokumentov a budú ich kvalifikácie. Toto by zredukovalo nedomieru um, migrantov bez dokumentov a taktiež by to znížilo e, moc pašerákov. Pokiaľ by sa ľuďom umožnilo hľadať cestu na legálnom pracovnom trhu, toto by, e, toto by bolo lepšie pre zamestnávateľa aj pre pracovník. E, vyvinúť mechanizmy, ktoré poskytnú takéto príležitosti pre presídľovanie utečencov a Taktiež je treba vytvoriť zodpovedný dlhodobý program, spolahlivý, ktorý zaistí, že e, utečenci budú riadne presídlení bez toho, že by museli e, vynakladať veľké peňažné sumy na cestu do Európy a riskovať život a životy svojich detí. Toto by taktiež zmenšilo e, trh pre pašerákov. Ako som už vysvetlil, nelegálny pracovný trh je magnetom pre migrantov bez dokumentov a e, taktiež e, toto prebieha na žiadosť vykoristujúcich zamestnávateľov a pomáha to pašerákom. Je ťažké zredukovať e, tieto trhy keďže na niektoré hospodárske sektory e, má pozitívny dopad, pokiaľ sú tam e, nízkoplatení zamestnanci. Preto všetkým to hovorím o stavebnom sektore, polnospodárstve, e, poskytovaní starostlivosti, gastronómii, rybolove a ťažobnom sektore taktiež e, e, to vyhovuje aj spotrebiteľom, e, politici sa to nezaujímajú a migranti sa nesťažujú, pretože sa boja, že budú zadržaní deportovaní. Avšak musíme konať, aby sme zaručili riadnu mobilitu smerom na náš pracovný trh toto musí zahrňať riadne pracovné inšpekčné mechanizmy, musíme bojovať proti vykoristujúcim zamestnávateľom a dávať e, migrantom možnosť braniť svoje práva. Proaktívne regularizačné postupy by mali v dispozícii, aby pomohli migrantom, ktorí pracujú a sú sociálne integrovaní, aby zotrvali v krajine, v ktorej sa nachádzajú, aby dostali riadny legálny štatút, aby mohli bojovať proti vykoristovaniu a braniť svoje práva, ako akýkoľvek iní pracovníci. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne pán González. González. Skôr ako prejdem k ďalšiemu a poslednému rečníkovi dnes ráno, mám troška nezvyčajné oznámenie. Jeden z vás si tu nechal eh, v, mm, na vecku eh, veľmi drahý prsteň. Takto diskrétne to oznamujem, keby ste mohli sa prihlásiť na konci tejto časti, dajú vám ho naspäť. A nesrandujem, vraví pán predseda, mám tu ten prsten. Diskretne ho dostanete naspäť. A ja už nebudem viac o tom hovoriť. Troška surreálne oznámenie. Kolegyne, kolegovia, naozaj som si vedomý, že niektorí poslanci z parlamentov budú mať pomerne bohaté skúsenosti, pokiaľ ide o otázky integrácie v ich vlastných krajinách, respektíve regiónoch Ďalšia rečnička bude hovoriť práve o tomto, pretože má konkrétne skúsenosti v tejto veci. Je to starostka Fatma Šahin. A tí z vás, ktorí ste ešte nemali možnosť e, navštíviť Gaziantep v Turecku, táto oblasť, provincia, bola v roku 2016 navrhnutá na Nobelovú cenu mieru za pomoc e, sírskych utečencov. Boli tam, bolo tam asi 50 tisíc e, sírskych utečencov v rámci krátkeho časového úseku. Aby som to dal do perspektívy, to je dvojnásobný počet e, osôb ako to, čo formálne presídlila EÚ za posledné dva roky. Takže určite vie pani starostka niečo o tom, ako môže región integrovať presídlila EÚ za posledné dva roky Takže určite vie pani starostka niečo o tom, ako môže región integrovať utečencov. Tieto bohaté skúsenosti ju oprávňujú, aby tu na naše potešenie mohla vystúpiť a mohla sa podeliť eh, o svoje skúsenosti. Asi 10 minút, eh, pani starostka. Srdečne vás vítam. Ďakujem pekne, eh, vážený pán komisár, vážny pán predseda, vážený pán spravodajca, stené poslanky, poslanci, dámy a páni. Ako už povedal pán predseda, toto bude veľmi dôležitý deň v rámci tejto veľmi dôležitej diskusie. Budeme hovoriť o modeli, ktorý sme mali v Gaziantep, pokiaľ ide o riešenie tejto problematiky spomeniem e, v mojej prezentácii niektoré návrhy, ako by sme mohli riešiť migráciu najúčinnejším spôsobom, v najkračším možnom čase. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Dovolte mi v stručnosti predstaviť oblasť Gaziantep. E, je to súčasťou siete kreatívnych miest, teda Gaziantep, kreatívnych miest UNESCO. E, vďaka bohatej histórii a vďaka gastronomii. A ja som metropolitným starostom, metropolitnou starostkou tohto mesta. Počnú s rokom 2011 úsilovne pracujeme na tom, aby sme sa ubezpečili, že takéto zverstva, takéto ohavné obrazy už nebudeme musieť zažívať znova, aby sme pripravili humanitárne riešenie krízy, ktorá začala v roku 2011. Turecko má politiku otvorených dverí. Prijalo takúto politiku otvorených dverí. Strávili sme 7 rokov tým, že sme sa snažili podávať pomocnú ruku našim susedom a priateľom. Ako povedal pán stený predseda, Gaziantep znášal veľkú časť tej ťarchy, ako vidíte aj na týchto počtoch. Keď si porovnáte Gaziantep a počet utečencov, ktorých sme my hostili, a keď si to porovnáte s počtom pre zvyšok Európy, vidíte, ako výrazná bola tá ťarcha, ktorú sme my znášali. Pokúsim sa e, vysvetliť, akú migračnú politiku sme si osvojili na to, aby sme zmiernili túto ťarchu. Vidíte miesta, do ktorých prichádzali najväčšie počty utečencov, migrantov riadenie rozpočtu je kľúčové z tohto pohľadu. Uzavreli sme z EU dohodu a je veľmi dôležité, aby EÚ naplnila e, svoje prísľuby. Očakávame od EÚ, že bude uvoľňovať tie tranže, ktoré už prislúbila. Ak chceme riešiť a zvládať krízu udržateľným spôsobom, Musíme sa ubezpečiť, že všetky strany budú plniť svoje zodpovednosti vrátane finančných. Čo teda spravil Gaziantep od roku 2011? Predtým som bola ministerkou rodiny a žien. Pracovala som na otázkach sociálnej spravodlivosti a ľudských práv. Na základe mojich skúseností e, ako ministerky som vytvorila núdzový plán e, v čase, keď nás zasiahla utečenecká kríza. Našim motom bola koexistencia, žiť spolu, pracovať spolu, študovať spolu. V Turecku samozprávy a obce nemajú pod svojou správou e, školy, ale po tej kríze e, Gaziantep ako samozpráva musela otvárať a zriadovať školy, pre utečencov. Keby sme to nespravili, tak by sme zrejme prišli o celú generáciu. Pravdepodobne by tieto deti padli za obeď teroristickým organizáciám ako PKK alebo Daiš. Metropolitná samozpráva, municipalita otvorila takúto školu a poskytuje aj financie posledných 5-6 rokov. Takisto sme otvorili utečenecké centrum, ktoré realizuje výskum a snaží sa pochopiť potreby utečencov. Snažili sme sa harmonizovať potreby utečencov s potrebami všeobecnej spoločnosti. Takým všeobecným celkovým cieľom centra je ubezpečiť sa, že utečenci budú integrovaní s bežnými občanmi a obyvateľmi Gaziantepu. Takisto sme dali možnosť sírským deťom a ženám zúčastňovať sa verejných kurzov, ktoré organizuje metropolitná samozpráva. Keby sme boli izolovali týchto ľudí, tak by sme zasiali semena terorizmu, diskriminácie, násilia a čo ja viem, čoho ďalšieho. Keď sme teda prijali naše politiky na úrovni samozprávy, tak vždy sme išli cestou integratívneho prístupu. A ako povedal stený pán predseda, tak bolo nevyhnutné zabezpečiť e, vytvorenie podmienok pre budúce pracovné sily, tak hospodársky, ako aj z humanitárneho e, pohľadu. Práva detí, práva žien, práva ľudí so zdravotným postihnutím, to bolo pre nás veľmi dôležité a takisto sú to veľmi dôležité zásadné princípy OSN, ako viete. Deti sú deťmi všade, bez ohľadu na to, kde sa narodia. Ak vidíme, že dieťa, ktoré sa narodilo na Blízkom východe alebo v Ázii, vidíme, že je presne také isté a že má úplne rovnaké potreby ako deti, ktoré sa narodia v Európe, tak dokážeme potom zvládať tú krízu. Preto sme otvárali školy, škôlky pre tieto deti, pretože sme vedeli, že ich potrebujú. Predstavte si nasledovné polovica bruselskej populácie e, bude teraz zrazu v Gaziantepe v postavení e, utečencov, čo si vyžaduje viac e, infraštruktúry, viac vzdelávania, viac podpory z pohľadu zdravotníctva a tak ďalej. Samozrejme, ešte stále máme problémy, ktoré súvisia s ubytovávaním. Tie nájmy sú veľmi vysoké po príchode utečencov, máme problémy s infraštruktúrou, máme samozrejme problémy súvisiace so vzdelávaním. Keď som sa prvýkrát stala starostkou, tak sme mali 107 tisíc detí, vo veku nižšom ako 18 rokov a len no, od 3000 navštevovalo školskú dochádzku. Po 4 rokoch, pardon, opačne, iba 3000 chodilo z toho obrovského počtu. Po 4 rokoch sa nám podarilo z 3000 dostať tých detí do školy 67 tisíc. Čiže teraz tá miera dochádzky do školy je asi 70%, pokiaľ ide o sírske deti. Keby ostali späť v doma, domovskej krajine, konkrétne v Sýrii, tak by miera školskej dochádzky bola okolo 18%. Čiže v Gaziantep sme naozaj to dosiahli veľmi dobre, na vysokú úroveň sme to dostali. Chceme zabezpečiť, aby sa stali súčasťou tureckej spoločnosti do budúcnosti. Nezamestnanosť je skutočne dôležitým problémom. Iniciovali sme systém, ktorý nazývame systémom otvorených kvót. Cieľom systému je integrovať týchto utečencov do systému zamestnávania v Turecku, bez toho, aby mali nejakú škodu e, tureckí zamestnávateľia. Ďalší problém, ktorý sme museli riešiť, sa týkal vody, zásobovania vodou. Pre starostku je toto jedna z najdôležitejších priorít. Teraz máme projekt e, pre zásobovanie vodou. Bude tam 120 km vodovodov inštalovaných 120 km celkového vedenia vodovodného. Model, ktorý som vám približovala, je model, ktorý máme v Gaziantepe. Na to, aby sme naplnili tento projekt, museli sme, tak povediac, prebudovať mesto. Nájomné sa mimoriadne zvyšovalo a to kvôli aj tomu, aby sme, aby sme zabezpečili teda živobytie pre tých, ktorí prichádzali ako noví, tak museli sme pristúpiť k reštrukturalizácii e, mesta Migrácia je istým výsledkom, istým aj dôsledkom. Videli sme Verbaba a Angela Buse, že keď dokážete vytvoriť bezpečné prostredie pre ľudí, tak e, potom okamžite majú tendenciu vrácať sa do krajín pôvodu, do domovských krajín. Vytvorili sme teda bezpečné zóny pre imigrantov a z 3000 e, sa zvýšil počet na 50 tisíc v Jerablus. E, v tejto oblasti. Ak chcete zvládať krízu v Európe, musíte vytvoriť e, tzv. bezpečné zóny u nich doma, v domovskej krajine. Európa, Spojené štáty, Západ vo všeobecnosti by to nemal vnímať ako ekonomickú alebo finančnú ťarchu. E, mal by sa teda skôr sústrediť na humanitárny rozmer tejto veci a mal by sa sústrediť na vytvorenie bezpečných zón e, v Sýrii, tak aby zabezpečili, že utečenci nakoniec pôjdu späť do svojich krajín. Z toho vychádza aj model v Gaziantepe a myslím si, že Turecko e, poskytuje veľmi dobrý model pre EÚ. Turecko naplnilo svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o marcovú dohodu medzi Tureckom a medzi EÚ Podarilo sa nám kontrolovať naše hranice, ale chceme, aby aj EÚ robila maximum. Ak právne spôsoby migrácie, ako navrhu, naznačuje samotné to meno, ten názov, tak by EU mala e, podporovať takéto spôsoby migrácie legálne, ale nemala by EU diskriminovať e, migrantov. EU by nemala príjmať len tých migrantov, ktorí budú na prospech EU z pohľadu spoločenského, sociálneho, ekonomického, ako tí najtalentovanejší, najmladší a tak ďalej. Sú tam deti, sú tam staršie osoby, sú tam ľudia, ktorí nedisponujú takým talentom a tí tiež potrebujú domov. Ak budeme diskriminovať voči týmto skupinám osôb, tak opäť e, budeme krmiť terorizmus a stratíme v rámci tejto hry. Ak chceme raz a navždy vyriešiť tento problém, tak potrebujeme udržateľné riešenia a musíme vidieť jasnú politickú vôľu na strane EÚ, tak aby sme dokázali nájsť globálne riešenie tomto, pre tento problém. Chcela som sa teda podeliť e, s vami o náš model, model Gaziantep a chcela som e, upriamiť vašu pozornosť na práva mladých, starších, žien, detí, práv osôb so zdravotným postihnutím a tak ďalej. Model Gaziantep je dobrý model, na ktorému sa dá vzhľadať a ďakujem vám pekne za priestor. Thank you very much, Shahid. I know you... Ďakujem pekne, určite by sa dalo ešte povedať toho oveľa viac o tejto skúsenosti, ale ďakujeme aj za túto prezentáciu. O svojej skúsenosti asi 10 minút, pani starostka. Srdečne vás vítam. E, ďakujem pekne, stený pán komisár, vážený pán predseda, vážený pán spravodajca, stené poslanky, poslanci, dámy a páni. Ako už povedal pán predseda, toto bude veľmi dôležitý deň v rámci tejto veľmi dôležitej diskusie. Budeme hovoriť o modeli, ktorý sme mali v Gaziantep, pokiaľ ide o riešenie tejto problematiky. Spomeniem v mojej prezentácii niektoré návrhy, ako by sme mohli riešiť migráciu najúčinnejším spôsobom, v najkračším možnom čase. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Dovolte mi v stručnosti predstaviť oblasť Gaziantep je to súčasťou siete kreatívnych miest, teda Gaziantep, kreatívnych miest UNESCO. E, vďaka bohatej histórii a vďaka gastronomii a ja som metropolitným starostom, metropolitnou starostkou e, tohto mesta. Počnú s rokom 2011 úsilovne pracujeme na tom, aby sme sa ubezpečili, že takéto zverstva, takéto tohavné obrazy už nebudeme musieť zažívať znova, aby sme pripravili humanitárne riešenie krízy, ktorá začala v roku 2011. Turecko má politiku otvorených dverí. Prijalo takúto politiku otvorených dverí. Strávili sme 7 rokov tým, že sme sa snažili podávať pomocnú ruku našim susedom a priateľom. Ako povedal pán stený predseda Gaziantep znášal veľkú časť tej ťarchy, ako vidíte aj na týchto počtoch. Keď si porovnáte Gaziantep a počet utečencov, ktorých sme my hostili, a keď si to porovnáte s počtom pre zvyšok Európy, vidíte, ako výrazná bola tá ťarcha, ktorú sme my znášali. Pokúsim sa e, vysvetliť, akú migračnú politiku sme si osvojili na to, aby sme zmiernili túto ťarchu. Vidíte miesta, do ktorých prichádzali najväčšie počty utečencov, migrantov. Riadenie rozpočtu je kľúčové z tohto pohľadu. Uzavreli sme z EU dohodu a je veľmi dôležité, aby EÚ naplnila e, svoje prísľuby. Očakávame od EÚ, že bude uvoľňovať tie tranže, ktoré už prislúbila Ak chceme riešiť a zvládať krízu udržateľným spôsobom, musíme sa ubezpečiť, že všetky strany budú plniť svoje zodpovednosti vrátane finančných. Čo teda spravil Gaziantep od roku 2011? Predtým som bola ministerkou rodiny a žien. Pracovala som na otázkach sociálnej spravodlivosti a ľudských práv na základe mojich skúseností e, ako ministerky som vytvorila núdzový plán e, v čase, keď nás zasiahla utečenecká kríza. Našim motom bola koexistencia, žiť spolu, pracovať spolu, študovať spolu. V Turecku samozprávy a obce nemajú pod svojou správou e, školy, ale po tej kríze eh, Gaziantep ako samozpráva musela otvárať a zriadovať školy pre utečencov. Keby sme to nespravili, tak by sme zrejme prišli o celú generáciu. Pravdepodobne by tieto deti padli za obeď teroristickým organizáciám ako PKK alebo Daesh. Metropolitná samozpráva, municipalita otvorila takúto školu a poskytuje aj financie posledných 5-6 rokov Takisto sme otvorili utečenecké centrum, ktoré realizuje výskum a snaží sa pochopiť potreby utečencov. Snažili sme sa harmonizovať potreby utečencov s potrebami všeobecnej spoločnosti. Takým všeobecným celkovým cieľom centra je ubezpečiť sa, že utečenci budú integrovaní s bežnými občanmi a obyvateľmi Gaziantepu Takisto sme dali možnosť eh, sírským eh, deťom a ženám zúčastňovať sa verejných kurzov, ktoré organizuje metropolitná samozpráva. Keby sme boli izolovali týchto ľudí, tak by sme zasiali semena terorizmu, diskriminácie, násilia a čo ja viem, čoho ďalšieho. Keď sme teda prijali naše politiky na úrovni samozprávy, tak vždy sme išli cestou integratívneho prístupu. A ako povedal ctený pán predseda, tak bolo nevyhnutné zabezpečiť e, vytvorenie podmienok pre budúce pracovné síly, tak hospodársky, ako aj z humanitárneho e, pohľadu. Práva detí, práva žien, práva ľudí so zdravotným postihnutím, to bolo pre nás veľmi dôležité a takisto sú to veľmi dôležité zásadné princípy OSN, ako viete. Deti sú deťmi všade, bez ohľadu na to, kde sa narodia. Ak vidíme, že dieťa, ktoré sa narodilo na Blízkom východe a v Ázii, vidíme, že je presne také isté a že má úplne rovnaké potreby ako deti, ktoré sa narodia v Európe, tak dokážeme potom zvládať tú krízu. Preto sme otvárali školy, škôlky pre tieto deti, pretože sme vedeli, že ich potrebujú. Predstavte si nasledovné polovica bruselskej populácie e, bude teraz zrazu v Gaziantepe v postavení e, utečencov, čo si vyžaduje viac e, infraštruktúry, viac vzdelávania, viac podpory z pohľadu zdravotníctva a tak ďalej. Samozrejme, ešte stále máme problémy, ktoré súvisia s ubytovávaním. Tie nájmy sú veľmi vysoké po príchode utečencov, máme problémy s infraštruktúrou, máme samozrejme problémy súvisiace so vzdelávaním. Keď som sa prvýkrát stala starostkou, tak sme mali 107 tisíc detí, vo veku nižšom ako 18 rokov a len no, od 3000 navštevovalo školskú dochádzku. Po 4 rokoch, pardon, opačne, iba 3000 chodilo z toho obrovského počtu. Po 4 rokoch sa nám podarilo z 3000 dostať tých detí do školy 67 tisíc. Čiže teraz tá miera dochádzky do školy je asi 70%, pokiaľ ide o sírske deti. Keby ostali späť v domovskej krajine, konkrétne v Sýrii, tak by miera školskej dochádzky bola okolo 18 Čiže v Gaziantep sme naozaj to dosiahli veľmi dobre, na vysokú úroveň sme to dostali. Chceme zabezpečiť, aby sa stali súčasťou tureckej spoločnosti do budúcnosti. Nezamestnanosť je skutočne dôležitým problémom. Iniciovali sme systém, ktorý nazývame systém otvorených kvót. Cieľom systému je integrovať týchto utečencov do systému zamestnávania v Turecku, bez toho, aby mali nejakú škodu e, tureckí zamestnávateľia. Ďalší problém, ktorý sme museli riešiť, sa týkal vody, zásobovania vodou. Pre starostku je toto jedna z najdôležitejších priorít. Teraz máme projekt e, pre zásobovanie vodou. Bude tam 120 km vodovodov inštalovaných 120 km celkového vedenia vodovodného. Model, ktorý som vám približovala, je model, ktorý máme v Gaziantepe. Na to, aby sme naplnili tento projekt, museli sme, tak povediac, prebudovať mesto. Nájomné sa mimoriadne zvyšovalo a to kvôli aj tomu, aby sme, aby sme zabezpečili teda živobytie pre tých, ktorí prichádzali ako noví, tak museli sme pristúpiť k reštrukturalizácii e, mesta. Migrácia je istým výsledkom, istým aj dôsledkom. Videli sme Verbaba a Angela Buse, že keď dokážete vytvoriť bezpečné prostredie pre ľudí, tak e, potom okamžite majú tendenciu vrácať sa do krajín pôvodu, do domovských krajín. Vytvorili sme teda bezpečné zóny pre imigrantov a z 3000 e, sa zvýšil počet na 50 tisíc v Džerablus. E, v tejto oblasti. Ak chcete zvládať krízu v Európe, musíte vytvoriť e, tzv. bezpečné zóny u nich doma, v domovskej krajine. Európa, Spojené štáty, Západ vo všeobecnosti by to nemal vnímať ako ekonomickú alebo finančnú ťarchu. E, mal by sa teda skôr sústrediť na humanitárny rozmer tejto veci a mal by sa sústrediť na vytvorenie bezpečných zón e, v Sýrii, tak aby zabezpečili, že utečenci nakoniec pôjdu späť do svojich krajín. Z toho vychádza aj model Gaziantepe a myslím si, že Turecko e, poskytuje veľmi dobrý model pre EÚ. Turecko naplnilo svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o marcovú dohodu medzi Tureckom a medzi EÚ Podarilo sa nám kontrolovať naše hranice, ale chceme, aby aj EÚ robila maximum. Ak právne spôsoby migrácie, ako navrhu, naznačuje samotné to meno, ten názov, tak by EU mala podporovať takéto spôsoby migrácie legálne, ale nemala by EU diskriminovať eh, migrantov. EU by nemala príjmať len tých migrantov, ktorí budú na prospech EU z pohľadu spoločenského, sociálneho, ekonomického, ako tí najtalentovanejší, najmladší a tak ďalej. Sú tam deti, sú tam staršie osoby, sú tam ľudia, ktorí nedisponujú takým talentom a tí tiež potrebujú domov. Ak budeme diskriminovať voči týmto skupinám osôb, tak opäť e, budeme krmiť terorizmus a stratíme v rámci tejto hry. Ak chceme raz a navždy vyriešiť tento problém, tak potrebujeme udržateľné riešenia a musíme vidieť jasnú politickú vôľu na strane EÚ, tak aby sme dokázali nájsť globálne riešenie tomto, pre tento problém. Chcela som sa teda podeliť e, s vami o náš model, model Gaziantep a chcela som e, upriamiť vašu pozornosť na práva mladých, starších, žien, detí, práv osôb so zdravotným postihnutím a tak ďalej. Model Gaziantep je dobrý model, na ktorému sa dá vzhľadať a ďakujem vám pekne za priestor. Thank you very much, Mayor Shahid. I know you... Ďakujem pekne. Určite by sa dalo ešte povedať toho oveľa viac o tejto skúsenosti, ale ďakujeme aj za túto prezentáciu. A teraz si radi e, vypočujeme skúsenosti aj od našich e, kolegov z národných parlamentov, ktorí aj o tom nám dnes sem prišli porozprávať. Takže ďakujeme ešte raz za vašu prezentáciu. Naozaj si to ceníme. Teraz, vážení kolegovia, sa obraciame na vás. Ďakujeme za vašu trpezli. Bolo spravodlivé. Najprv pani Danaje zo skupiny EPP v Maďarsku. Nech sa páči, Monika Danaj and, and everyone, if you could just speak for a maximum. A poprosím maximálne dve minúty každý. Predstaviteľa výboru, drahé kolegyne, kolegovia, pán predseda, v mene maďarskej vlády môžem povedať nasledovné. Vždy sme tvrdili, že, jedno, že Maďarsko má nastavené iné odpovede na takéto výzvy, naše vlastné predstavy. Povedať, že pokiaľ ide o utečencov, máme právne povinnosti a pokiaľ ide o migrantov, to je niečo trochu iné. A ďakujem e, spravodajcovi. Keď hovoríte o Gaziantepe, ja som tam tiež bola a gratulujem vám, pani primátorka, e, k tej práci, ktorú ste tam vykonali, tak tam hovoríme najmä o vzdialenie, vzdialenie utečencov. Ten mechanizmus sa neakceptoval. Maďarsko bolo proti tej solidarite spolu s niektorými ďalšími nedodržiavania svojich povinnosť, povinností, pokiaľ ide o radmisné dohody. A naozaj je to tak, ja to potvrdzujem. E, vidíme to v prípade aj Libie, ale Libia pobrežná stráž že reálne neexistuje, to sú v skutočnosti rôzne milície, ktoré tam fungujú a teda nemáme bezpečné, nemáme legálne spôsoby a tým pádom de facto nahrávame e, tým, ktorí pašujú ľudí, e, týmto všelijakým organizovaným skupinám. Takže naozaj mali by sme sústrediť na e, vytvať a chcem sa spýtať aj na našich kolegov z národných parlamentov, najmä z krajín, kde máme tzv. systém nejakých investorských programov alebo tých zlatých víz. Vy sa nehambíte, nehambíte, že vaše krajiny e, dávajú takéto všelijaké demografického úpadku e, v Európe, ale zároveň vaše vlády e, dovolujú takéto zlaté víza pre bohatých migrantov a mnohí z nich sú iba chcú iba prísť do Schengenu aby tu skrtov a mnohí z nich sú iba chcú iba prísť do Schengenu, aby tu skrvano zločinu. Ďakujem pekne. Ďalej pán e, Toledano zo Španielska z výboru pre vnútro. E, ďakujem pekne. Dobrý deň. Ja nesúhlasím s pánom Gonzálesom. E, podľa mňa toto nie je alebo, alebo utekajú pred e, násil, násilím alebo aj pred hrozbou smrti. Je to naozaj tragédia a je to problém aj ich e, nejaký ten, e, nejaká ich cesta v, v Európe alebo niekde na severnej pologuli. Častokrát chodia cez krajiny, kde ich práva nie... Aj z hľadiska destinácie je to tiež problém, pretože častokrát naše spoločnosti nie sú legislatívne alebo sociálne alebo mentálne pripravené na to, aby uh, E, takýto veľký príliv, až masívny príliv občas e, ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoj život. E, proste na to nie sme pripravení. Takže v Španielsku máme naozaj veľmi silnú solidaritu medzi krajinami EÚ, ktoré tieto problémy musia riešiť a ktoré musia hľadať riešenie, ktoré by bolo solidárne pre migrantov a utečencov. a treba pracovať na rôznych témach e, krajiny, spoločnosti. Takže ja e, mám nádej, že práca Európskej únie dá pozitívny výsledok a že dovolíme a umožníme migráciu, ktorá bude legálnejšia a e, bude tam prebiehať viac integrácie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Jaroslav. Problémy, uh, naše srdečné problémy vyvolala predovšetkým ilegálna migrácia z roku 2015 E, ktorej masívny rozmer ukázal, že Európska únia a jej členské štáty neboli na takýto fenomén pripravení. Nebudem komentovať reakcie e, predsedu Európskej komisie či predsedničky vlády Nemeckej spolkovej republiky, ktoré do tohto procesu zasiahli a nevždy veľmi šťastne. V každom prípade som rád, že e, sa už Európska únia po dvoch rokoch zhoduje v tom, že je treba eliminovať ilegálny príchod migrantov do Európskej únie a treba sa pripraviť na legálny vstup migrantov, čo samozrejme treba aj formálne riešiť. A v tejto oblasti by som chcel zvýrazniť, že členské štáty sú suverénne v oblasti občianstva. Európska únia nemá svojich občanov. Občanov majú členské štáty, tie realizujú vlastnú hospodárskú a sociálnu politiku a oni udelajú občianstvo. Prípadne sa starajú o migrantov, ktorí prichádzajú do ich krajín. Preto je veľmi dôležité, aby Európska únia nezasávala do tohto procesu príliš a aby rešpektovala práva členských štátov v tejto oblasti rozhodovať a príjmať vlastné opatrenia. A takisto členské štáty vedia sami povedať, v akej štruktúre, v akom vzdelaní a v akom množstve sú schopní migrantov prijať. Preto by som chcel vystriehať samozvaných sociálnych inžinierov z Európskej komisie, Európskeho parlamentu či OSN, aby sa nepokúšali vnúcovať občanom Európskej únie a členským štátom také politické vízie, ktoré nie sú priateľné pre občanov týchto členských štátov. Musíme rešpektovať aj názory a stanoviská našich ľudí, pretože ich reprezentujeme, zastupujeme eh, pri vytváraní politík Európskej únie aj členských štátov. Ďakujem za pozornosť. For the MEPs, Barbara Spinelli from Italy. Pani Spinelli, nech sa páči z Talianska. výlučné Takisto by som sa chcela poďakovať e, starostke Gaziantep za ten príklad, za ten model, ktorý nám uviedla, pokiaľ ide o e, práve na adresu pani starostky z Gaziantep sa chcem spýtať e, ohľadom témy, ktoré sa dotýka detí. Práve v tej šedej ekonomike, možno nie šedej, ale každopádne je to vo všetkých prípadoch veľmi znepokojujúce. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem eh, pekne. Teraz sme už 3 roky po roku 2015, sme v roku 2018 a môžeme si povedať, môžeme diskutovať o týchto eh, témach a o rozpore, ktorý je tu veľký rozpor v EÚ. Teda uznávame, že populácia obyvateľstvo v EÚ starne a potrebujeme mať e, zároveň nových pracujúcich e, na kontinente. Zároveň treba integrovať aj utečencov a migrantov a takisto je tu potreba zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov. Zamietanie viacerých krajín, alebo odmietanie viacerých krajín e, príjmať utečencov alebo migrantov, najmä tých, ktorí častokrát z ktorých e, v minulosti emigrovali ľudia do iných krajín, to je tiež zaujímavý jav. Ja súhlasím s pánom Morajsom, súhlasím s jeho názorom a naozaj tieto problémy sú skutočné a ja bývam na ostrove Lesbos v Grécku, častokrát e, pracujem práve aj s utečencami a e, príjmanie a ochrana utečencov, ktorí prichádzajú už veľa rokov na ostrov Lesbos. E, to sú témy, ktoré sú mi blízke a môžeme naozaj potvrdiť to, čo povedala pani primátorka Gaziatepu. Toto je pozitívny spôsob, ako k tomuto pristupovať a Eh, je mi veľmi ľúto, že niektorí ľudia eh, odmietajú počúvať to, čo sa deje. Prosím, prídite eh, k nám na Lesbos, pozrite sa na to, ako my pracujeme na integrácii napríklad detí v školách a prístup k zdravotníckým službám. Naozaj miestni obyvateľia sa snažia takisto s týmito aktivitami pomáhať. A Chcem dať konkrétny príklad. Moja cerka má 6 rokov, v roku 2015 mala 3 roky, 3,5 ona sa ma pýtala, prečo títo ľudia sem prichádzajú z mora. A <laughs> povedal som jej, že v ich krajine je vojna. A moja cerka povedala, tak, naj, e, tak nevinne, e, ako malé dievčatko povedala mi... My to odmietame, odmietame, že by e, sa to rozšírilo napríklad aj na súrodencov. Toto z nášho pohľadu by bolo kontraproduktívne, rovnako pomáhajú lepšej ochrane a bezpečnosti na európskych hraniciach a taktiež je tu teda plán e, tranzitné zóny vytvorácie a teda žiadateľov o azyl. Ďakujem. Thank you. Next. Česká republika má dlhodobé skúsenosti. U nás žije 450 tisíc cudzincov ktorí buď prišli na trh práce priamo, alebo prišli do oblasti vedy a výskumu ako študenti. Väčšina z nich je veľmi dobre integrovaná, ale som presvedčená, že tam je to e, plne v bezpečnostné previerky sú vykonané. Čo sa týka otázky presídlenia, bolo tu povedané, že na svete je 60 miliónov vysídlených e, osôb a ďalších, ďalších desiatky miliónov ľudí sú tiež pohybe na ceste a z toho jasne vyplýva, že presídlenie nie je riešením. Že účinnejšie najviac prenasledovaných e, skupín, ako napríklad deti, ktoré sú ohrozené v utečenských táboroch a nemôžu tam dostať dostatočnú zdravotníckú pomoc. To, čo sa stalo v roku 2015, ja nepovažujem za prejav humanity. My sme dovolili do Európy prísť s veľkému počtu ľudí, ktorí sem prišli ako nelegálni, že naopak nechali tých najviac prenasledovaných ľudí, ženy, deti, kresťanov, jezidov. Z hľadiska humanity sme sa práve že nezachovali vôbec eh, humánne, ale naopak nezodpovedne, eh, nezodpovedne nebol to prejav žiadnej humanity a je zjavné, že riešením nie je presídlovanie, ale pomoc na mieste a preto je, myslím si, veľmi dobré aj o otázkach otvorenia trhu vo vzťahu tých susedným eh, krajinám, či my sami našou hospodárskou politikou nespôsobujeme čiastočne chudobu tých krajín práve preto, že máme naše trhy uzatvorené alebo do veľkej miery uzatvorené. A chcel by som takisto zdôrazniť, že otázka eh, ako napríklad v prípade vojenských eh, konfliktov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A posledným bude pán Jan Škopek z Českej republiky taktiež. Ďakujem. Taktiež by som chcel zúrazniť v našej diskusii, že treba rozlišovať masovú migráciu a e, to, o čom sa tu hovorí, to nalákanie kvalifikovanej pracovnej sily do členských krajín, toto sú dve rôzne témy a ich e, zmiešanie je fatálnou chybou a pokiaľ urobíme túto chybu, tak nenájdeme žiadne funkčné riešenie. Česká republika dlhodobo stôrazňuje nutnosť sa zameriať na riešenie príčin migračnej krízy, nielen riešenie následky. Preto by našou prioritou malo byť zefektívne návratové politiky, ochrana hraníc, boj proti nelegálnej migrácii, pašovanie ľudí. A čo sa týka diskutovanej reformy spoločného azylového systému, tak podľa nás musí byť funkčný azylový systém založený na konsenzuálnom princípe, lebo vynútené pravidla len prehlbia politickú krízu. A v tejto súvislosti by som chcel citovať uznesenie našej snemovne, ktoré bolo prijaté pred pár dňami naprieč politickým spektrom, ktoré jednoznačne e, odmieta návrh na zavedenie tzv. E, pridelovacieho mechanizmu a taktiež súvisiace sankcie. Myslíme si, zodpovednosť za rozhodovanie v oblasti azylu by mala byť na pleciach členských štátov budeme presadzovať, aby pri zásadných zmenách azylovej politiky na úrovni Európskej rady bol uplatňovaný, uplatňovaný princíp jednomyselnosti a taktiež podporujeme pozitívne zmeny, ktoré by zabranili zneužívaniu azylových systémov, ktorým, ktorého sme svedkami. K tomu úvodnému vystúpeniu by som chcel povedať ešte toľko, že sa obávam, že, alebo ja som to zaznamenal, že je tu snaha administratívnym opatrením urobiť z nelegálnej migrácie legálnu. To si myslím, že nie je riešenie migračnej krízy, ktorej dôsledky nesieme všetci dodnes. A ja si myslím osobne, že nie je riešením starnúcej populácie európskych krajín migrácia z iných civilizačných okruhov a kultúr a nemyslím si, že Európska únie by mala také fatálne problémy s nedostatkom pracovnej síly. Keď sa pozriem do rôznych starých členských štátov a na nezamestnanosť mladých, tak si nemyslím, že je tam taká fatálna potreba migrácie z iných členských štátov. Takže pokúsme sa najprv zamestnať svojich vlastných obyvateľov. Ďakujem. Hey, the, um... Kolegovia, takže to boli rečníci za národné parlamenty. Áno. táto téma legálnych ciest do EÚ a integrácie. Toto je veľmi komplikovaná téma, veľmi citlivá. No a tá otázka integrácie, ja si nemyslím, že je vôbec možné pre európske inštitúcie, pre komisiu a parlament, aby sme pokročili v oblasti integrácie. Toto je skutočne otázka, kde potrebujeme členské štáty, regióny, miestne úrady, tie musia byť aktívne. No a čo sa týka tých legálnych cest do EÚ, tak nemáme v tejto súvislosti príliš veľa spisov. Niektorí ste spomenuli modrú kartu. Tam ten spis už to má dosť ťažké. A ukazuje sa, koľko tu potrebuje mať fantázie. Takže sú tu veľmi citlivé otázky, ktoré si vyžadujú spoločné úsilie národných parlamentov a taktiež európskych inštitúcií. Takže ďakujem za vašu odhodlanosť, za vaše pripomienky, komentáre. Taktiež eh, sme tu počuli dnes pár poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa k tomu vyjadrili. Predovšetkým chcem poďakovať hosťom, ktorí tu dnes hovorili Felipe González Morales, taktiež eh, host za bulharské predsedníctvo, pardon, dva hostia. Čaká vás komplikovaných 6 mesiacov. Prajem vám veľa šťastia. Viem, že prípravy boli intenzívne. Takže ďakujem kolegom za prácu, ktorú ste už odviedli a za to, čo vás ešte čaká. Ďakujem vám a taktiež pani primátorke eh, Gaziantepu za jej prácu pri integrácii. Bola to dobrá práca, ja vás tu dnes skutočne vítam. Ďakujem vám za ten dobrý príklad integrácie, ktorý ste nám predniesli. Takže, milí kolegovia, ďakujem a chcem povedať, že je nemožné eh, nejak zmysluplne hlboko diskutovať o takýchto citlivých otázkach, ale je zásadné, aby prebehla výmena názorov medzi poslancami Európskeho parlamentu, expertami a poslancami národných parlamentov. Ešte je dôležité. A teraz prechádzame priamo k druhému panelu. Ďakujem kolegom, rečníkom taktiež. Dúfam, že tu môžete zostať. A predsednička, pani Sophie Intefeld. Ah, sorry, um, do, do you... Uh, Takže, prepačte, chceli ste sa ešte vyjadriť niektoré otázke? Dobre, môžete, môžete, jasné. Vážený poslanc, poslanec Európskeho parlamentu sa pýtal na detskú prácu. Je mnoho detí, ktoré pracujú v Gaziantepe, toto ten vážny poslanec povedal. Ja som vo svojej prezentácii povedala, že pokiaľ nezavediete príslušné ochranné opatrenia, tak detská práca nastane za takých okolností, aké tam sú. No a aké opatrenie sme zaviedli my? My chceme, aby deti chodili do školy až do 18 rokov a tým pádom sa nám podarilo dosiahnuť mieru zaškolenia 70 eh, u týchto detí do 18 rokov. Takže my máme v, poli- v Turecku politiku otvorených dverí, a pokiaľ Európska únia si splní svoje e, povinnosti a zaplatí tú príslušnú čiastku, tak môžeme tieto deti poslať do školy, ešte viac detí môžeme poslať do školy, budú mať prínos z ochranných opatrení, takže nestiažujme sa, ale snažíme sa nájsť riešenie. My máme heslo netolerujme, alebo netolerujeme prácu detí, a snažíme sa zaručiť integráciu všetkých detí do školského systému. Ďakujem, áno, zazneli tu mnohé veci zo strany rečníkov, ale pokiaľ by ste sa ešte niektorí chceli vyjadriť, tak určite písomne sa môžete obrátiť aj na našich e, rečníkov a oni určite vám budú odpovedať. Takže, vážení kolegovia, v nasledujúcej časti nasledujúca panelu mala predsedať pani Sophie Intfeld, ktorá je taktiež spravodajkyňou pre smernicu o podmienkach v príjmacích centrách, ale na poslednú chvíľu odvolala, nebola e, schopná teraz sa dostaviť. No a takéto zmeny sú osviežujúce, takže budem predsedať ja a asistovať bude podpredsednička e, výboru LIBE, pani Kinga Gál. A Ďakujem za jej podporu. Ďakujem Kinga. No a na úvod tohto panelu by som tu chcel uvítať panelistov, takže prosím čo najrychlejšie. Ďakujem za trpezlivosť. No a až sa sem panelisti dostavia, tak začneme s úvodom, len aby teraz sme zbytočne čakali. Uh, Takže kolegovia, prosím, sadnite si. Viem, že niektorí z vás ste potrebovali napríklad na chvíľu von, prestávku, vonku je automat na kávu, aj keď neviem, či to pomôže. Sadnite si prosím čo najrychlejšie. want to make a start, so if you have other colleagues who are outside, I don't Ďakujem. Kolegovia, prosím, ktorí ste tu, sadnite si a už začneme. A taktiež rozdám slovo neskôr pani Gál, ktorá je predsedničkou výboru LIBE, pani Intfeld, ktorá mala predsedať, mala rodinné problémy na poslednú chvíľu, takže bohužiaľ nemôže byť predsedničkou nasledujúceho panelu a preto tu budem naďalej sedieť ja. A ďalší panel sa týka eh, legálnych ciest eh, k medzinárodnej ochrane a mám tu čest tu vás privítať. Vidíme, že sú tu osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a Ehm, hľadajú bezpečný prístav a riskujú životy. Máme tu situáciu na Stredozemnom mori, na Egejských ostrovoch, na Lampeduze a chápeme, čo tam deje. Videli sme taktiež cez múry. Mnohí ste sa tejto téme venovali. Je to skutočne závažná eh, otázka pre nás v Európskej únii. No a taktiež tu máme celú tú otázku pašerákov, obchodovanie s ľudskými bytostiami, hovoriť o možných riešeniach. Nechcem byť naivný, nemyslíme si, že sa nám podarí všetky problémy vyriešiť hneď, ale je dobré mať interakciu medzi poslancami národných parlamentov, Európskeho parlamentu a naďalej musíme tento kontakt udržiavať, lebo táto téma v výbore Riešime to otázky presídľovania, relokácie, ďalšie otázky. No ale samozrejme, niektoré tieto otázky sú dosť kontroverzné, polemické. Otázka solidarity je taktiež e, kľúčová. No a mohol by som samozrejme pokračovať ešte dlho. Máme tu, ako som už povedal, skutočne obrovskú prácu v rámci nášho parlamentu v rámci bulharského predsedníctva 40 e, legislatívy, ktorá prichádza, sa týka nášho výboru, taktiež je tam legislatíva, ktorá buď ešte nie je dokončená, alebo nie je implementovaná. Potrebujeme politickú vôľu, aby sme riešili túto situáciu, túto krízu. No, určite vám nemusím pripomínať poslancov národných parlamentov, že čolíme veľkej... Si vypočujeme pár expertov. Ako prvému by som dal slovo Petrovi O'Sullivanovi, ktorý je úradníkom pre presidlovanie e, u Vysokého komisára pre utečencov OSN. Je to agentúra UNHCR, zodpovedný za oblasť Európy, Peter, viazali aspoň 50 tisícom miest na rok 2018 eh, a 2019. Eh, dohromady ich už je, teda mm, pri vlastnených asi 14 tisíc, toto je dobré. No v 2016 pre UNHCR bol e, veľmi prominentným rokom, čo týka globálnych riešení. Tisíc tam to presne len skutočne prebehlo, globálne teda hovorím globálne. Toto boli skutočne rekordné čísla za posledných 20 rokov. V roku 2016 sme mali taktiež e, vyhlásenie e, ohľadom utečencov a migrantov. Toto bol taktiež zásadný moment, kde sme e, kolektívne 190 a migrantským otázkam do budúcnosti. Bohužiaľ, tam bola príliš veľká eufória, ale netrvalo to príliš dlho, ale v roku 2007 akcia dostupných miest a teda tie potreby neboli pokryté. No a Chceli by sme vyzvať EÚ, aby naďalej dodržiavala ja s Európskou komisiou. Hovoríme o prioritách v oblasti presídlenia pre rok 2018. Hovoríme tu predovšetkým o e, centrálnej stredozemnej oblasti. Už sme ho a UNHCR vyzvalo, aby v rámci presilovacích schém bolo pridelených 40 tisíc miest navyše globálne, aby sa tým riešila táto... Ako sa si uvedomujete, sú to veľmi ťažké podmienky ktorým čelia tieto osoby v Líbii. To sú samozrejme e, len tie e, priame evakuácie z, napríklad z Líbie do Talianska. Minulý rok za rovnaké obdobie bolo evakuovaných. Dúfame, že sa teda toto stanovené číslo podarí splniť. Dnes Máme teda tú výzvu 40 tisíc miest a my potrebujeme nové miesta ako reakciu na ONHCR pre ľudí z Líbie. Ako, máme tu New Yorkské vyhlásenie a jeho prílohu, kde sa hovorí o s týmito krajinami e, v súvislosti napríklad so vzdielaním zodpovedností. A je to proste ľudí, ktorí potrebujú presídlenie. 478 tisíc z nich sú zo Sýrie, toto sú veľké čísla. Ja som rád, že sa vami môžem podeliť tieto štáty. Máme tu teda skutočne obrovské potreby, ktoré treba pokryť. Je tu veľa ľudí, ktorí potrebujú presídliť. Je to skutočne taká sú, ktoré nie sú zo Sýrie, takže to je ešte navyše k tomu, čo už robíme pre presídlovanie Sýrčanov. No a taktiež vidíme, že sú tu OSN a EU, boli veľmi pozitívne, konštruktívne, ďakujeme, dúfame, že tak bude pokračovať na čo vidíme za posledných pár rokov, chémy pre študentov a tak ďalej, takže treba byť flexibilný, inovatívny, reagovať na veľké potreby, ktoré tu sú. Takže videli sme i presiedlovacích príležitostí, takže opäť vyzývame členské štáty, aby podporili UNHCR našich partnerov pri presiedlovaní, aby sa nám podarilo pokryť globálne potreby. Ďakujem. vysvetlím, ako budeme teraz postupovať. krátke video, video príhovor krátky od pani Lax, ktorá poskytne svoj e, pohľad na azylové právo, akým spôsobom sa uplatňuje v súčasnosti v Únii. Potom budú e, zastupcovia národných parlamentov vystupovať ohľadom režimov medzinárodnej ochrany, ktoré sa realizujú na území štátov. E, pani Marieta Karamanli z Francúzského národného zhromaždenia, pán Nikolaus Paras Kevopoulos z greckého parlamentu a Simon Busutil z malckého parlamentu. Simon bol koordinátorom svojho času aj na výbore LIBE. Samozrejme, on bude disponovať tým pádom oboma pohľadmi. Takže všetkých chcem už vopred privítať a po krátkom príhovore, po krátkej prednáške pani Moreno Lax, ktorá je docentkou, lektorkou práva na Queen Mary University v Londýne, dostanú priestor práve spomínaní zástupcov národných parlamentov. Pani podpredsedníčka výboru Líbe, pani Kinga Gál, nás počas týchto prednášok, má počas teda týchto prednášok a náhradí a náhradí teda aj pani Sophie Intveld, ktorá z rodinných dôvodov nemôže dnes predsedať tejto časti. Ďakujem Kinge Gál za zaskočenie. Teraz si vypočujeme teda e, videoprednášku pani Violety Moreno-Lax. Poprosím, pustite.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 migrácie a integrácie v ich členských štátoch. Najskôr dostane... Ne, budem stručná. Myslím si, že v prvom rade ma teší, že na výbore LIBE môžeme hovoriť o niektorých aspektoch migračnej politiky, o ktorých sa až tak veľa nehovorilo, keďže sa riešila tá utečenská otázka v prvom rade. A pokiaľ ide o národnú diskusiu a zároveň myslieť aj na tú strednodobú víziu, dlhodobú víziu, aby sme dokázali organizovať a riadiť migračné toky. E, Ženevskú, ženská v Líbi ukazuje nám, že rozdiely medzi ekonomickým migrantom a utečencom e, vlastne už ani poriadne neexistuje a sú častokrát e, individuálne dramatické situácie, ktoré sa netýkajú ani ekonomickej migrácie, ani azylových otázok ako takých, ale sú to proste ľudia, ktorí sa nachádzajú, tak povedať, aplikovať princípu, na základe ktorého migračná politika v Európe e, sa týka e, zdieľaných a bežného legislatívneho postupu. Pokiaľ členské štáty e, pochopili to, že treba naozaj mať integrovanejšie riadenie vonkajších hraníc EÚ a posilniť právomoci Frontex, čiže nevyzerá veľmi realisticky, že by sme voľný e, pohyb napríklad tovaru dali na medzinárodnej úrovni, bez toho, aby sme riešili aj pohyb osôb alebo e, ľudí, mužov a žien, ktorí prispievajú k vytváraniu tohto bohatstva a ktorí reálne to chcem zdôrazniť e, našu skúsenosť a pripomenúť, e, že môžeme mať aj taký vyvážený pohľad na to, akým spôsobom EÚ spustil tokov, ktoré boli najmä v roku 2015 a 2016 a príjmania utečencov, ktoré umožnilo aj odchytávanie, e, treba pripravovať. Konkrétne sú to následovné mechanizmy. Treba znižovať motiváciu ľudí e, vysielať alebo vydávať sa na tých kvót, e, ktoré, rada, ktorá Európska rada prijala. 80% ľudí naozaj aj nakoniec bolo presných miest, čo je nedostatočné číslo. Myslím si, že takisto je dôležité povedať, že treba nájsť stabilný rámec, Eh, aby toto presidlovanie bolo eh, realizované. Je to zase aj pre Európsku komisiu, táto začlenila do toho eh, azylového balíčka, o ktorom sa momentálne rokuje. Treba um, aj keď tie aktivity možno neboli úplne dokonalé. Takže treba uh, uh, myslieť aj na integráciu žiadateľov o azyl do uh, spoločnosti v členstve. Budú potrebovať ekonomickú migráciu a Európa má záujem na tom, aby organizovali organizoval túto migráciu. E, dnes, preto je dôležité, aby Európska únia navrhla spoločný rámec pre niektoré formy ekonomickej migrácie, aby podporovala profesionálnu mobilitu medzi EÚ a Afrikou napríklad. Vyžaduje to to, aby všetci občania mali politickú moc, pretože je to naša história tu v Európe. Demokracia má redistribuovať e, vytvoriť e, migráciu zo susedných krajín smerom do EÚ, ktorá by bola lepšie e, riadená a lepšie zvládaná. Ďakujem. Thank you, Mrs. Karamanli. Ďakujem veľmi pekne. E, krátky úvod by som si dovolil. Už sme počuli to, čo povedali predrečníci a tu, že Európska únia musí preukázať solidaritu a ďalšie krajiny hovoria, že majú svoje národné záujmy ale napriek tomu všetky krajiny súhlasia s tým, že je nevyhnutné a podľa jednotlivých časových období bolo viac alebo menej, je nevyhnutné e, si zobrať e, väčší časový rám. Dohľadom môžeme zlepšiť e, prevenciu pri vstupoch do EÚ. Samozrejme, a v porovnaní teda so sezónnymi e, zamestnancami ja tam panovať rovnaké pravidlá. Pokiaľ ide o presídlovanie, nie je možné tu nájsť cestou e, nejakej jazykových možností, jazykových predpokladov. Niektoré veci sa však zmenili od roku 2016, e, kedy bolo prijaté spoločné vyhlásenie EU-Turecko, ubytovanie to sa týka predovšetkým tých štátov, ktoré si nesplnili svoj podiel v rámci prerozdelenia. To sa týka aj nového systému prerozdelenia, okolo 50 tisíc utečencov z afrických krajín. Toho je nevyhnutné poskytovať aj e, dobré, kvalitné informácie pre žiadateľov o azyl. Potom by takáto reforma mohla byť celkovo stimulom tá potreba, ktorú majú samotní utečenci, zlučovanie rodín. A to uznáva aj samotné UNHCR. Po zdravotníckej starostlivosti v súčasnosti je tam plná zdravotnícka starostlivosť, ktorá je priznávaná utečencom, alebo potom v obmedzenej forme, to sa vznosť zdravotníckej starostlivosti a takisto boli prijaté podstatné kroky e, z pohľadu školy a vzdelávania. A takisto je tu možnosť, aby deti pristupovať nakoniec aj prerozdeleniu do iných e, európskych krajín. To je aktuálna otvorená téma stále. Bohužiaľ, v súčasnosti ešte stále existujú členské štáty, ktoré prechovávajú isté prestudky, e, pokiaľ ide o možnosť vôbec dosiahnuť takýto cieľ. Ale e, je to tak, že potrebujeme de facto kompromisy medzi národnými potrebami, požiadavkami a celkovo je dôležité, aby